týždne sa hovorí o e, nositeľke ceny Razanovej a e, teda je tu, e, sú tu správy, že ju uniesli ozbrojené skupiny, jej manžel sa ju snaží nájsť toto sa uskutočnilo na území v Damasku. Teraz sú to už dva mesiace. Pani Sajtuny a ostatné unesené obete. Nemáme teda o nich správy. A teda my ako Európsky parlament vyzývame, aby, sa, aby ju okamžite prepustili títo držiteľia e, cien e, v Sýrii. E, Týka sa to tak režimu ako aj rebelských skupín. Jej prípad ale nie je ojedinelý. Od začiatku občianskej vojny došlo k e, väzneniu a mučeniu celého radu osôb. Jej príbeh je len ďalší doklad toho, e, koľko treba položiť na oltár slobody v tejto oblasti. Takže e, toto sa musí zmeniť. Európsky parlament odsudzuje tieto vojnové zločiny proti ľudskosti už dva dni, dámy a páni e, máme tu dôležité výročie. Musíme e, sa teda postaviť za to a musíme sa snažiť, aby sme podporovali ako Európska únia osoby a ženy, ktoré prežívajú takúto traumu a snažia sa Ehm, bojovať proti beztrestnosti, musíme ich podporiť a predovšetkým musíme e, zdokumentovať tieto zločiny a zabezpečiť ich potrestanie. Ešte raz vyzývame na prepustenie našej nositeľky Sacharovej ceny. A teraz prídem k oznámeniam. Pani Francesca Baraču je od 28. februára 2014 Eh, menovaná za členku talianskej vlády. Pán Klaus Heiner Lene je od 1. marca 2014 eh, menovaný za člena Európskej